prostredia. E, spravodajca je pán poslanec Forenci. Spoločné environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov. Teraz e, e, má sa pani poslankyňa Begin, ktorá vypracovala správu Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť. A najprv má pani Forenca na 4 minúty slovo, ktorá je spravodajkyňa. E, Ďakujem, pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, pani komisárka. Správa, ktorú, o ktorej vás chcem informovať, sa venuje základným aspektom obchodnej politiky EÚ. Ide o vzťah medzi medzinárodným obchodom, e, ľudskými, sociálnymi právami, environmentálnymi pravidlami a sociálnou zodpovednosťou, spoločenskou zodpovednosťou firiem. Tam tá zodpovednosť je jasná Ide o e, záväznú povinnosť rešpektovania ľudských práv, sociálnych a environmentálnych štandardov. Toto nemôže podliehať nejakej obchodnej konkurencii a nemôže to ani byť ponechané ideológii regulácie Veľmi často sa nám stávalo aj pri príprave správy veľké diskrepancie medzi verbálnymi vyhláseniami o aplikovaní ľudských práv a ich skutočným, skutočnou realizáciou. Poďme eh, konkrétne k tomu, ako prostredníctvom obchodnej politiky presadiť záväzky EÚ, podporovať ľudské práva, všetko druhu sociálne, environmentálne spolu s demokraciou a správnym štátom Nemôžeme sa naďalej stále tváriť tak, ako keby sa nič nedialo. Brexit, ako aj poklesajúca dôvera občanov v EÚ nám mali vyslať jasný signál o potrebe e, postupovať inak v budovaní európskeho projektu. Je potrebná diskontinuita a rozdiel e, aj v obchodnej politike a v obchodných dohodách, ktoré môžu mať veľké dôsledky a dopady na život európskych občanov, také dohody ako je TTIP a iné. A týka sa to aj otázky ľudských práv a sociálnych a environmentálnych práv. <clears throat> Vzťah medzi obchodným rozvojom a demokraciou vo všeobecnosti. Z tohto dôvodu e, by som si tu dovolila otvoriť také úvodzovky. Myslíme si, že bolo nesprávne nezačleniť národné parlamenty do ratifikácie takéhoto druhu e, zmluv. Nie menej demokracie a účasti. EÚ zohráva významnú úlohu v svetovom obchode, keďže sme najväčším exportérom tovarov a služieb, rovnako ako aj dovozcom, e, sme na prvoradom e, mieste v celosvetovom obchodnom v celosvetovom obchode a preto e, je v, aj EU prispieva veľkým e, spôsobom k tej zložitej e, veci, ktorá je globalizácia. Úloha, ktorú môže EU zohrať, je kľúčová Častejšie Európsky parlament sa vyjadril o potrebe toho, že obchodná politika e, by si nemala stanovovať len ako cieľ zisk firiem, ale mala by vychádzať z širšej stratégie a mala by dohliadať nad rešpektovaním ľudských, sociálnych a environmentálnych práv. A to je aj cieľom tejto správy. Poprvýkrát vo výbore INTA správa vyšla z úvahy e, o dopade a z predchádzajúcich správ, ktoré boli schválené v roku 2010 a zároveň sa robilo vyhodnotenie komisie, ako aj hodnotenie implementácie našej obchodnej politiky. Išlo veľmi e, dlhú prácu, e, veľmi úzko som spolupracovala s tieňovými a tým aj zároveň ďakujem. Rovnako som spolupracovala s výbormi AFED, DV a FAM. Tu by som spomenula niektoré zásadné body. Potreba legislatívnej, eh, legislatívneho rámca. Obchodná politika sa musí rozvíjať koherentne eh, v zmysle environmentálnych, sociálnych a ďalších pravidiel, ako aj legislatívy. Rovnako je dôležitý genderový prístup v obchodnej politike v rámci gender mainstreamingu, na ktorom pracujeme aj vo výbore INTA. Želáme si politiku, ktorá bude e, brať do úvahy e, rodové aspekty a spravodajkňa bola prerušená. Ďakujem pani Forenca, hovorí pán predsedajúci. A teraz pani Begin na 5 minút. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegovia. Čo je vlastne medzinárodný obchod? Veľmi často sa diskutuje v EP a ja som mala pocit, že hlavným cieľom tohto obchodu je on sám, ale medzi nami obchod nie je cieľ. Je to len nástroj na to, aby sme dosiahli iné ciele. Obchod je mm, pretek alebo smerovanie k lepšiemu e, životu a pokroku pre všetkých a preto Chceme, aby európska obchodná politika začala z tejto myšlienky. E, prvá svetová obchodná e, potencia mm, a moc e, vo svete musí fungovať tak, aby obchod sa rozvíjal v prospech všetkých občanov. Obchod nie je cieľom, ale prostriedkom. Ako spravodajkňa som veľmi hrdá na toto prvé posolstvo a veľmi som hrdá aj na naše uznesenie. Samozrejme ide o kompromis, ale e, široká väčšina výboru e, schválila túto správu, aby obchodná politika bola zodpovednejšia, transparentnejšia a účinnejšia. E, chceli sme a dokázať, aby obchodná politika pracovala aj pre MSP, <clears throat> pre naše služby, pre náš priemysel, aby boli obchodné dohody, ktoré budú prinášať hmatateľné výsledky aj pre našich občanov, aj pre naše trhy. Myslím na e, Nový Zeland, na Austráliu, na Mercosur a ďalšie oblasti sveta, kde sa otvárajú príležitosti. Nevždy sú to samozrejme využité príležitosti a nevždy to prináša víťazstvo. Ale nemali by sme zabúdať aj na tých tzv. E, e, tí, ktorí prehrali v globalizácii. Je lepšie ísť cestou prevencie a preto sa, eh, je dôležité, aby sa robili dopadové štúdie ex ante a ex post a aby sa využívali všetky nástroje obchodnej obrany. A jednoznačne tiež sme sa vyjadrili proti udeleniu eh, štatútu trhovej ekonomiky Číne eh, vzhľadom na potrebu ochrany geografického označenia našich výrobkov. V všetkých odsekoch sa spod, spomína potreba spravodlivého obchodu a udržateľného rozvoja. Všetky výrobky od aut po e, mobily sú výsledkom výrobného reťazca, ktorý prechádza celými krajinami a tento dokument jasne žiada, aby tieto reťazce výroby boli udržateľné, environmentálne, E, samozrejme, aby e, sa poukazovalo na také situácie, ak boli výrobky vyrobené tým, že sa využila detská práca alebo porušovaním základných práv. E, žiadali sme tiež väčšiu kontrolu rešpektovania pravidel Medzinárodnej organizácie práce, aby všetky tieto záväzky boli splnené u našich partnerov Žiadali sme, aby všetky obchodné dohody mali záväzné klauzuly e, o sankciách v prípade, že by sa nerešpektovali všetky tieto pravidlá. A rovnako žiadame, aby e, sa spúšťali vyšetrovania v prípade ich porušovania. Veľké možnosti e, nám ponúka obchod tak pre európskych spotrebiteľov ako pre všetkých, ale vždy rešpektujúc sanitárne, environmentálne a iné normy. Preto je dôležité robiť úvahu o ďalších obchodných systémoch, ktoré sú v platnosti. Občania by mali slobodne a v každom momente eh, hodnotiť, či majú podporu. Preto oceňujeme, že komisia chce robiť transparentnejšiu a pochopiteľnejšiu obchodnú politiku a na e, radu obraciam výzvu, aby vždy konzultovala e, e, všetky, všetky legislatívy a tiež mandáty o rokovaní týchto dohod. Pokiaľ ide o možnosť účasti, predsedajúci poprosil rečničku, aby čítala pomalšie, pretože nie je možné ju kvalitne pretlmočiť. Quindi ricomincio. Záverom. Nové médiá umožnili väčšiu možnosť účasti občanov na politickom živote inštitúcií keďže pochádzam z hnutia, z ktorého priama demokracia je e, základnou hybnou silou, e, žiadam viacej výmeny informácií a kontaktu s občanmi a využívať viacej sociálne e, siete a médiá na tento cieľ. A aby sa konzultovalo vždy s prvými stakeholders, teda s občanmi aby sa obchodná politika nestala oblasťou, kde nebude mať prístup priama demokracia. Ďakujem všetkým kolegom za ich prácu a spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pani Begin. A teraz v mene Európskej komisie tradične pani komisia Cecilia Malström. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať výboru INTA a predovšetkým spravodajkyniam pani Farenca a pani Begin za ich prácu na týchto veľmi dôležitých správach. Udržateľný rozvoj v obchodnej politike je oblasť, kde parlament aj komisia zdieľajú svoj záujem a nová obchodná politika aj stratégia pre všetkých zdôrazňuje práve tie základné aspekty vývoja. Je to komplexná agenda pre celú EÚ, kde sa zdôrazňuje, že obchod nie je len o ekonomickom raste, ale aj o tom, že sa obraňujú určité a obhajujú určité hodnoty, ktoré vyznávame v EÚ. A to sa týka aj vysokej kvality noriem. Od prijatia Európskym parlamentom v roku 2010 troch uznesení v tejto oblasti, napríklad išlo o kapitoly, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja, po druhé posilnenie rozmeru ľudských práv, vrátanie genderovej oblasti a po tretie všeobecný systém preferencií JSP+. Takže udržateľný rozvoj a správny spôsob riadenia a správy verejných vecí. A okrem toho sú tu ďalšie dokumenty ako Bangladešský kompakt a tak ďalej. Ďalej, posilňuje sa transparentnosť aj o nefinančné informácie a pracuje sa aj na medzinárodne uznávaných usmerneniach. EÚ bola v popredí vývoja pri integrácii udržateľného rozvoja do politiky EÚ. A toto uznali mnohé medzinárodné organizácie i naši obchodní partnery. Toto ale nestačí. Je potrebné urobiť ďalší veľký kus práce. A preto sme si stanovali priority. Predovšetkým efektívne implementácie príslušných kapitol, ktoré sa týkajú rozvoja oblasti obchodu a e, spolupráce, ďalej Agenda 2030, ďalej posilňovanie dodávateľského reťazca a zaintegrovanie cieľov udržateľného rozvoja aj do základných strategických dokumentov. Ďalej, nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť. Toto e, je veľmi dôležitý dokument so zameraním aj na vytváranie nových pracovných príležitostí, ale aj riadenie a správu a aspekt e, pracovných príležitostí celkovo. Chceme sa zamestnať samozrejme nie len na tie veci, ktoré som spomínal, ale aj na výrobu a služby. Obchod a výroba to je určite oblasť, ktorá je prvoradá. Je to základný pilier mm, pre našu možnosť prístupu na trh. Komisia víta pozornosť, ktorú, ktorá sa pripisuje koherentnosti v oblasti obchodu aj ostatných politík a koncepcií EÚ je potrebné zaintegrovať všetky tieto aspekty, ktoré sa týkajú napríklad ochrany práv pri zamestnávaní, ďalej aj kapitoly, ktoré sa týkajú udržateľného rozvoja. Vítame dôraz, ktorý kladie parlament aj na multilaterálny prístup ku vyjednávaniam. Toto zdieľam aj ja. Súhlasíme že v oblasti liberalizácie je toto prístup, ktorý je veľmi vyvážený a spravodlivý. Chceme podporiť aj požiadavku parlamentu o vyvážené materiály a samozrejme v tomto kontexte budeme sa snažiť vyvážiť aj výrobu, poľnohospodárstvo a tak ďalej, aby sme správne stanovili všetky priority pre rokovania. Ďalej pokiaľ o štatút e, Číny v oblasti e, trhovej ekonomiky. Tam sa analizujú rôzne možnosti aj vo vzťahu ku vyšetrovaniu Číny, ktorá sa týka antidumpingových opatrení a v nastávajúcich týždňoch sa o tom určite dozvieme viac. Navyše, parlament žiada vyššiu úroveň reciprocity. Je jasné, že sú oblasti, kde nie je dostatočná rovnáha a toto určite zohľadníme, keď budeme formulovať ďalší mandát a kde budeme rokovať o ďalších eh, zmluvách o voľnom obchode, aby sme mali čo najlepšiu pozíciu. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto správy, obsahujú veľmi kvalitné pripomienky, aj keď mnoho z toho, čo sa tam spomína, už bolo vykonané zo strany komisie, ale samozrejme čaká nás ešte mnoho ďalšej práce a snažíme sa o čo najefektívnejšiu obchodnú politiku, ktorá bude udržateľná. Ešte raz ďakujem za možnosť prehovoriť. Ďakujem. Pán predseda, ďakuje. E, v mene prvého výboru pani Godelive Kristal Klub, ale nie je prítomná v sále, takže v mene výboru Tere Maria Doles Lola Sanchez Kalente, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani Malstrom, je netolerovateľné beztresnosť, ako mnohé firmy pôsobia na svete. Ja ako autorka stanoviska z DV je podľa mňa rozhodujúce rešpektovať prístup koherentnosti politik hlavne v medzinárodnom obchode, zabezpečiť plnenie vyhlásenia OSN o rozvojovom práve ako nescudziteľnom práve pre všetkých, rešpektovať zvrchovanosť štátov, aby stanovovali politiky, ktoré budú zodpovedať zaujímom ich národov. Je potrebná záväzná dohoda, aby firmy rešpektovali sociálne, environmentálne normy a ľudské práva. EÚ by mala podporovať prácu OSN v tomto zmysle, miesto toho, aby ju blokovala. Naše klauzuly e, v obchodných dohodách nestoja za nič. pozrieme sa na dohodu s Mexikom. Sme unavení vidieť, ako neustále sú beztresné tieto firmy a neustále porušujú normy. Neustále chceme budovať nejaký svet, keď, keď sa zdá extrémne niečo, e, také základné, ako je rešpektovať ľudské práva. E, páni poslanci, za koho budete zajtra hlasovať? Ďakujem pekne, pani poslankyni. A teraz dávam slovo. Slovo má Pimenta López. Ďakujem za slovo. Veľmi si vážime úsilie najmä pokiaľ ide o to, aby sa splnili požiadavky eh, MOP a zákonov, ktoré sa týkajú práce, teda pracovnoprávnych vzťahov. Sociálna zodpovednosť veľkých finančných skupín v Európe sa musí prejaviť aj v praxi. Existuje totiž sociálny dumping a pri rokovaniach je veľmi ťažké, napríklad v tretich krajinách, zabezpečiť, aby sa skončilo s takouto praxou sociálneho vykoristovania. A proti to, takým javom určite treba bojovať. Je najvyšší čas, aby obchodná politika, ktorá e, sa spomína v Lisabonskej zmluve, aby sa tá pretavila aj do skutočnosti aby obchodné dohody odrážali tieto požiadavky. Ďakujem. Slovo má pani Tokia Sejfi za výbor AFET. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegovia. Chcela by som poďakovať pani Forenze za dobrú spoluprácu. Od roku 2010 bol zaznamenaný pokrok vo výbore a obchod sa naďalej snaží prispievať bilaterálne aj multilaterálne k rešpektovaniu ľudských práv, ako aj sociálnych a environmentálnych e, dohod. Klauzuly, ktoré sú prítomné v obchodných e, zmluvách, sú záväzné a pôsobenie komisie na medzinárodnej scéne musia pokračovať a posilniť sa Musíme požiadať VTO, aby v rámci svojej reformy viacej brala do úvahy sociálne a environmentálne normy. Pôsobenie EÚ musí ísť ďalej. Napríklad musíme venovať špecifickú pozornosť systému GSP Plus a vylepšiť dohovory e, a ich rešpektovanie. Na druhej strane niektoré iniciatívy e, musia pokračovať. Spomínam o pakte udržateľnosti, ktorý e, bol vytvorený po e, tragédii v Rana Placa. E, je potrebná väčšia spoločenská zodpovednosť firiem, požadovať aj od našich obchodných partnerov. Táto požiadavka bola formulovaná už v roku 2010, ale nič ďalej sa v tom neurobilo. Komisia musí čo najskôr prísť s legislatívnou iniciatívou, ktorá by konečne ukončila nutenú prácu a prácu detí. Tiež by som zdôraznila význam <clears throat> efektívnej aplikácie obchodných dohod, a to e, maximálne transparentne. EP musí byť viacej implikovaný v týchto kontrolných procesoch. Pokiaľ ide o obchodnú politiku, ďakujem pani Begin za jej prácu je rozhodujúce, aby reciprocita a vzájomný zisk boli podstatou obchodných vzťahov EÚ s partnermi. E, špecifickú pozornosť treba venovať citlivým výrobkom, hlavne polnohospodárským, e, s špecifickými a vhodnými označeniami. Ja ako autorka stanoviska AFED upozorňujem, že obchodná politika by mala e, ochraňovať a podporovať hodnoty EÚ. Vyzývame komisiu, aby pokračovala v komunikačnom úsilí k občanom a aby posilnila prístup k rokovacím dokumentom. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz v mene výboru DEVE pán poslanec Jan Zahradil. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. So všetkou úctou našim kolegov z rôznych politických skupín a aj voči ich názorom, nemôžem dať zelenú postoju, ktorý podľa moja je v rozpore so stratégiami, obchodnými stratégiami EÚ, tým, že sa veľmi politizuje vlastne celá agenda obchodu. Ide o to, aby tu bola komplementárnosť, nie kontradiktornosť a ide o nástroj, ktorý má kľúčový význam pre rozvoj a vytvorenie bohatstva a preto je to dôležité aj z hľadiska ľudských a pracovných práv. A som za stratégiu zaangažovanosti, namiesto toho, že by sme zobrali e, politikou kondicionality, že by sme teda stanovali určité podmienky. A to sa týka aj toho, že všetci obchodní partnery majú byť na rovnakom, na rovnakej úrovni, majú, byť, majú mať rovnaké postavenie. A predovšetkým jedna zmluva o voľnom obchode, ktorá bola teda dohoda o voľnom obchode medzi EU a Vietnamom, je veľmi dobrým príkladom takéhoto prístupu. Myslím, že rozvojové krajiny potrebujú aj príslušné sociálne, pracovné a environmentálne normy, ktoré napomôžu ekonomickému a sociálnemu rozvoju. Keď by sme sa snažili eh, presadzovať nejaké prísne požiadavky, tak eh, myslím, aj keď je to dosť populárny prístup v tejto snemovni, bolo by to pre takýchto obchodných partnerov škodlivé, bolo by to kontraproduktívne a de facto by to znamenalo aj do istej miery export protekcionizmu z našej strany a to neviem a nemôžem podporiť. Ďakujem. Poslanec Zahradil. Uh, on behalf... V mene výboru IMKO Poslanec Joachim Schuster, jednu minútu, nech sa páči. Pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, s novou obchodnou e, stratégiou e, tiež e, kladie e, komisia nárok, e, aby e, podporovala e, obchod, ale e, tento však nebol doteraz úplne naplnený a tiež e, čo, čo týka e, e, zakladania e, kapitola doložiek o udržateľnosti e, do e, svojich dohod v voľnom obchode. No, teraz nám ešte chýbajú mechanizmy ich vymáhania, aj keď sú tieto dohody dobre formulované, tak neskôr sa realita často líši od textov zmluvy a preto výbor pre zamestnanosť žiada, aby vo všetkých dohodách o obchode v budúcnosti sa súčasne strany musia zaviazať, aby ratifikovali a presadzovali normu ILO a tiež aby e, vyhodnotili dopady a e, negatívne dôsledky e, na odboranie pracovných miest boli kompenzované a aby to neviedlo k odborovaniu pracovných miest a ochrane pracovníkov, aby tiež bolo zavedené monitorovanie a s účasťou občianskej spoločnosti a osobitne aj odborov. Ďakujem, pán Šuster. Teraz pán, pani poslankyňa Immaculada Rodriguez Pinero Fernández, minútu. Bez všetky eh, populizmy ohrozujú piliery eh, spoločnosti a demokracie v EÚ potrebujú dôraznú odozvu, aby sme eh, dosiahli viac Európy a preto musíme zvrátiť obchodnú politiku, aby občania videli, že obchodné zmluvy slúžia na zlepšenie ich kvality života, aby sme podporovali európske hodnoty vo svete, doležky o ľudských právach a sociálnych, pracovných a ekologických normách musí byť právne záväzné a e, služby, verejné služby e, nesmú byť vylúčené z týchto vyjednávaní, ale je to zbytočné, keď e, nie je možné tieto naplniť a hodnotiť ich plnenie. Hodnotím pozitívne oznámenie komisie, ale myslím si, že sú to isté veci, ktoré chýbajú. Ako povedal pani Begin, nepoužívajte obchodnú politiku na podporiť rovnosť rodov na svete a zahrnúť špecifické normy, aby malé a stredné podniky mali prospech z týchto obchodných zmluv a lepšie koordinovať e, obchodnú a priemyselnú politiku. Myslím si, že nastal pokrok, no a ešte treba e, ujsť dlhú cestu, aby sme e, zabezpečili spravodlivý obchod a chcem ešte sa poďakovať týmto dvom spravodajkyňam za ich výbornú prácu a za úsilie nájsť kompromisy. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. V mene výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov e, pani Charancová na 1,5 minútu. Ďakujem, pán predseda. E, pani komisárka, čo očakáme od novej obchodnej stratégie? V prvom rade nesme to e, byť zvyčajný postup. Na jednej strane vidíme stále viac občanov, ktorí majú záujem o obchodné otázky, no na druhej strane narastá počet tých, ktorí majú obavy z potenciálnych dopadov obchodných vecí E, musíme e, dokázať e, priniesť nové spôsoby, ako oznamovať tieto témy účinnejšie, aby sme riešili obavy občanov. To e, by znamenalo jasné nie pre všetky formy ochranárstva, zatiaľ čo sa snažíme dosiahnuť obchod, ktorý je aj spravodlivý, aj zodpovedný. Ja som presvedčená, že správne e, plnenie tejto stratégie e, má začať zoznamom všetkých terajších obchodných vyjednávaní, ktoré prebiehajú a aby sme to urobili, musíme predeliť dostatočné ľudské zdroje v službách komisie. EÚ sa neukazuje byť dosť seriózna v tomto predstavení prístupe, keď e, vidíme, že trvajú tieto vyjednávania 12 alebo 15 rokov. Musíme mať jasné priority a musíme ich naplniť. Ja osobne vidím tri kľúčové oblasti pre našu budúcu obchodnú politiku. Mali by pozostávať z najprv e, podpory e, diktovného rozmeru medzinárodného obchodu, po druhé uľahčenia výmeny v odvetvi služieb a napokon poskytovaním našim podnikom a hlavne malým a stredným podnikom e, nové podnikateľské príležitosti. Pani komisárka, úspech e, novej obchodnej politiky sa bude merať e, podľa toho, ako môžu firmy EÚ získať prístup na zahraničné trhy a ako môžeme rýchlo reagovať na ich každodenné problémy. Ďakujem. V komisii Ďakujem. V, e, my v mene výboru poľnohospodárstva a rozvoja vidieka pani Ester Erans Garcia, jednu minútu. Najprv sa chcem poďakovať teňovým e, spravodajcom aj spravodajkyni a e, za to, že zohľadnili v tejto správe stanovisko výboru pre poľnohospodárstvo, pretože tento sektor je jedna z najčitlivejších sektorov pri vyjednávaniach s tretimi štátmi. Dohody o voľnom obchode môže priniesť veľa prospechov, ale môžu tiež predstavovať riziko E, pre e, isté poľnohospodárske odvetvia, ktoré sú zraniteľné a e, preto na to treba založiť doložky, ktoré budú tieto zmierňovať, hlavne v oblasti ako napríklad ovocinárstvo a zeleninárstvo alebo dobytok a poľnohospodárstvo je dôležitá devíza pri vyjednávaniach s tretimi štátmi a preto jednou z hlavných cieľov EÚ pri vyjednávaní s tretimi štátmi musí byť zaviesť e, rovnak, rovnocený vzťah alebo úplnú reciprocitu e, v plnení štandardov e, ochrany zdravia a tiež odborávania necolných bariér. A nakoniec musím trvať na tom, aké dôležité pre obraz EÚ ochrana označovania geografického pôvodu v tretich štátoch a preto to musí byť neodvolateľná podmienka v vyjednávaniach o poľnohospodárskom sektore v dohode dohodách o voľnom obchode. Ďakujem veľmi pekne. A teraz takto. Politické skupiny. E, toľko. A teraz v mene EPP pán Jaroslav Vavenca. Nech sa páči. Mám tri veci. Poprvé, všeobecne mám problém s pojmom, že voľný obchod je všeobecne prospešný pre EÚ a tým pádom automaticky bude vytvárať pracovné príležitosti. Samozrejme, nie som proti voľnému obchodu ako takému, ale nie, celkom súhlasím s tým, ako ľahko sme dospeli k tomu, že e, voľný obchod je dobrý ako samo o sebe len tak. Po druhé, všeobecný nedostatok vedomosti o obchodnej politike EÚ zo str- strany našich e, voličov. By som na toto chcel poukázať. Totiž e, mimo Bruselu ľudia aj podniky zistujú, aké sú naše iniciatívy. Tak to zistujú až príliš neskoro. A musíme nájsť spôsob, ako informovať ľudí o našich obchodných iniciatívach, tak, aby sa ľudia mohli do toho zapojiť a spolu ich vytvárať. A nakoniec, po tretie, potrebujeme mechanizmus, ktorý budeme využívať na verifikovanie e, toho, či tie obchodné e, kroky e, naozaj vytvárajú podmienky pre príslušné odvetvia, aby to bolo na prospech našich domácich podnikov a odvetví. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. A v mene skupiny SAD má slovo David Martin na dve minúty. You, The... Ďakujem za slovo. Socialisti eh, vítajú oznámenie komisie Trade for All, obchod pre všetkých. Úprimne povediac, ľahko sa vypretá, vypracovajú nejaké takéto materiály, ale ťažšie bude to zrealizovať v praxi. Myslím, že zatiaľ prebiehajúce rokovania obchodné nezdá sa, že naozaj sa oberajú tým smerom, že by sa všetko podarilo naplniť toho, čo je napísané. Napríklad hovorí sa o tom, že je tu 5. E, výročie e, dohode o, kariérnych, e, o kariérnej cirkulácii a tak ďalej. Hovorilo sa, že napríklad budú prijaté kroky, ktoré prinesú aj ehm, ďalšie ehm, navýšenie ziskov na prospech ehm, všetkých zamestnancov. Ale ako povedal aj predrečník, nie všetko je celkom ružové. Aj z hľadiska napríklad globalizačného fondu. A preto naša skupina je za to, aby sme podporovali hodnoty EÚ a preto vítame aj zmienku o udržateľnom rozvoji, o spravodlivom obchode a o boji proti korupcii a daňovým únikom. Preto chceme zopakovať, že príslušné kapitoly, ktoré sa týkajú e, zmluv o voľnom obchode, tam treba jednoznačne sa snažiť o implementáciu príslušných pravidel práve by to nemalo byť e, na úkor multilaterálneho obchodného systému. Pre nás je ešte stále VTO prvoradou inštitúciou, kde sa majú presadzovať naše záujmy a je to nesmierne dôležité z hľadiska účasti na medzinárodnom obchode a pri uplatňovaní príslušných pravidiel. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. A teraz e, v mene KR e pani Emma McClarky. Nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem aj pánovi spravodajcovi, teda niam teda ďakujem a myslím, že sa tu vytvára nový priestor pre mandát a máme tu priestor, aby sme pôsobili v prospech spotrebiteľov v Európe. Sú tu určité výhrady síce, ale celkovo je materiál napísaný tak, že sa oberá veľmi správnym smerom. Je to záujem pôsobiť e, na prospech našich spotrebiteľov. A to sa týka aj investícií a ide o to, aby sa lepšie využívala aj Latinská Amerika vo vzťahu k tomu, čo môže byť na prospech. Sú tu samozrejme určité rezervy ešte aj v tejto obchodnej stratégii, e, napríklad pokiaľ ide o verejné obstarávanie, ale aj e, v oblasti polospodárských výrobkov. Dôležitá je aj agenda, ktorá sa týka protekcionizmu. Myslím, že treba nájsť správnu odpoveď, aby to nebolo príliš e, škodlivé pre naše záujmy. Európska únia potrebuje pozitívny, ambiciózny obchodný program, aby sa zabezpečilo, že sa nielen bude úspešne ďalej rokovať, ale aby sa to aj mohlo ratifikovať. To, čo sa dohodne. A má to byť aj na prospech vytvárania rastu a pracovných príležitostí. Pán predseda, ďakujem rečničke. A teraz v mene ALDE pani Šláke. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani komisárka, dámy a páni. Hovoríme tu o významných obchodných a politických nástrojoch v záujme posilnenia celého systému, aby sa zabezpečilo, že tu budú vládnuť ozaj kvalitné normy. Svet sa mení rýchlo a štáty ako Čína alebo štáty v oblasti Perského zálivu, ktoré nezdielajú naše normy, sú konkurenciou a preto som rada, že komisia zdôrazňuje príslušné normy, ktoré odrážajú prístup, na ktorý poukazujú občania Európskej únie a ktorí očakávajú. Preto je dôležité, aby aj vlády, aj člány členských, aj eh, vlády, aj mm, členské štáty sa usilovali o takú pozíciu, ktorá umožní zohrávať aj naďalej aktívnu úlohu. Je jednoduché hovoriť, že v úvodzovkách to Brusel chce, že Brusel nedostatočne publikuje dokumenty, ale nakoniec je dôležité, aby teda členské štáty mali prístup k všetkým týmto materiálom a aby občania mohli prejaviť svoj názor a aby hlas bolo počuť. Aby teda aj my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aj v spolupráci s národnými parlamentmi, aby sme dokázali aj špecificky v oblasti jednotlivých odvetví pôsobiť. Tam, kde sú negatívne dopady, musíme sa snažiť aj na vnútroštátnej úrovni príjmať opatrenia na zmiernenie dopadov. Musíme mať taktiež jasno, o čo tu ide nielen v rámci EU, ale aj na globálnej úrovni. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. A teraz v mene GUE NGL pán Helmut Scholz. Nech sa páči. Minúta a pol. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. na e, Nanes skôr s rozprávou o TTIP a o e, partnerstve o ekonomike e, sa e, táto vec dostala do povedomia verejnosti a preto musíme túto debatu privítať. Komisia má náročný pracovný program a k tomu ešte aj e, dlhodobú stratégiu, e, ktorú predložila na e, ďalší rok a preto je ešte naliehavejšie, aby aj Európsky parlament k tomu odhlasoval svoje stanovisko. Vďaka Kine a kolegyne Begin za jej úsilie z správ mojej frakcie kolegyne Forenca predložila iniciatívnu správu na preskúmanie, do akej miery parlament stojí za sociálnu zodpovednosť podnikov a ochranu ľudských e, práv a životného prostredia, ako e, chce e, komisiu voľná zodpovednosť, aby to zohľadnila. A v tomto prepojení obe tieto správy podľa mňa patria spolu a úzko súvisia toto e, je e, naša predstava o solidarite a o e, hospodárskej spravodlivosti a my sme ešte raz predložili návrh, pretože tá revolúcia len z časti pokrýva to, čo dnes potrebujeme. Je tu narastajúci význam aspektov spravodlivého obchodu. Napriek tomu ešte ostáva pojem obchodnej stratégie a záujmov a prínosov a ziskov pre eh, nadnárodné monopoly vďaka technologickým prelomom v oblasti eh, služieb eh, na úkor nerozvinutých regiónov. Ja si myslím, že preto by všetci kolegyňa aj kolegovia, aj komisia e, sa e, mali e, ujať mandátu na vyjednávanie, ktoré ukáže iné, iný postoj, ako nám navrhujú MVO. From... Akceptujete modrú kartu od pána Zaniho? Nech sa páči. 30 sekúnd máte, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Pán poslanec, určite súhlasím s vami v tom, že treba väčšiu pozornosť venovať obchodnej stratégii v tom zmysle, že aj v súvislosti e, so zdaňovaním, kde sa hovorí o tom, že e, využívanie daňových hrajov a daňové úniky, to proste nie je korektné e, z hľadiska celospoločenského. Ale chcem sa vás opýtať toto vidíte možnosť, že daňové raje by sa proste, že by sa mali zakázať, nielen, že by sa na ne malo zabudnúť. Totiž e, zdá sa, že aj navzájom tu máme v rámci EU určité daňové raje. Ďakujem. Pán Šolc, odpoveď, nech sa páči. Völlig zu Recht. Áno, e, je to správne. E, ja e, súhlasím, že musím vytlačiť e, z EU daňové raje a e, to e, je ďalšia politika, ktorú potrebujeme, takže okrem spoločnej hospodárskej politiky nesmieme zabúdať na rámec pre spravodlivý obchod. To spolu súvisí a musíme pozerať, že ktoré podniky využívajú daňové raje a preto je tu otázka vytlačenia daňových rajov predpokladom, aby sme e, to naplnili. Ďakujem. A teraz mene zelených. Pani Kalár, minúta a pol, nech sa páči. Thank you, and thanks also to the... Ďakujem aj pravdekyňam za veľmi plodnú spoluprácu. My zelení si myslíme, že obchod môže byť dôležitý nástroj, aby pomohol rozvojej spolupráci a podporovať ľudské práva a lepšiu ochranu životného prostredia. No hovorím, že môže byť. To znamená, že je tam potenciál, ale tento potenciál zďaleka nie je naplnený, práve naopak, pretože teraz obchod zvyšuje nerovnosť a vedie ku chudobe a to sa musí naliehavo zmeniť. A myslím si, že vaša obchodná stratégia komisárka je krokom správnym smerom a teraz musíme postúpiť od pekných slov o ľudských právach, hodnotách k naplneniu a to musí zahrňať aj záväzné pravidlá. A miesto toho e, vidíme, že komisia navrhuje obchodné postihy proti partnerským štátom, ktoré e, neprijímajú e, naspäť migrantov, takže miesto toho, aby sme hovorili o porušovaní ľudských práv, my postihujeme štáty, ktoré nezatvárajú hranice dostatočne a to je nesprávne a tiež je naliehavé, aby sme e, upravili našu obchodnú politiku, aby e, konala proti sociálnej nespravodlivosti v EÚ. Obchod musí e, prispievať k ľudským právam a k rozvoju a musí byť v súlade s týmito politikami aj v Európe, aj v zahraničí na oboch stranách dohody. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Pán poslanec Christopher Fielner, dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Možno by som ešte e, mohol e, vykresliť e, iný obraz o svetovom obchode ako to, čo sme počuli. V 1990. E, mal svetový obchod e, 19% e, z svetového obchodu, dnes je to 13% a celková hodnota sa späť nasobila. A 38 e, celého obyvateľstva vtedy žilo v úplnej chudobe a dnes je to 10 e, svetového obyvateľstva, takže počet e, obyvateľov v chudobe sa znížil, ale prirodzene e, s e, príčinou toho e, vždy súvisel obchod aj blahobyt, ale teraz rozvoj sa zabrzdil a teraz je objem obchodu len na polovice a to tiež spôsobuje na celom svete ochranárstvo bolo e, zavedených 3800 e, e, ochránskych opatrení na celom svete od 95. do 2008. sa potom podarilo znižiť cla na polovicu, ale odtedy ostali na rovnakej úrovni. Oni sa zastavili a nič sa nedie. Preto je dôležité, aby tento vývoj sa zase pohol dopredu a preto musíme riešiť tieto otázky, o ktorých hovoríme, tie ťažké pravidlá, trh so službami, e, lepšie toky údajov, pretože tento trend musíme zvrátiť a stále viac e, ľudí aj tu v parlamente, ktorý e, žiada viac obchodu, ale ten tiež môže viac k Pani posl- Ďakujem. Teraz pani Judd Kirton Darling, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Komisár spravodajkyne, referendum v Spodnom kráľovstve ukazuje, že stále e, viac e, ľudí má problém s globalizáciou, má pocit, že jej prospech nie je rovnako rozdelený a často z e, to vinia EU, ale myslím si, že to je súčasť riešenia. Naša správa ukazuje nástroje, ktoré ukazujú, že môžeme spravodlivejšie obchodovať a znižovať vykoristovanie ľudí tu aj v zahraničí a zabezpečiť pokrok a umožniť našim obchodným partnerom partnerom, aby dosiahli lepšie alebo rovnaké úrovne e, ochrany prostredia ako u nás. A toto e, ponúka konkrétne návrhy, aby udržateľný rozvoj bol e, funkčný a ja zdôrazním 5 z nich. Prvá z nich je, aby bolo zapojenie odborov a občianskej spoločnosti formálnejšie, aby sme dali e, väčšiu zodpovednosť neštátnym e, aktérom, ako napríklad e, možnosť spustiť konanie priamo v komisii. Poďalšie presunúť sociálnu zodpovednosť firiem a to nám umožní budovať na nedávnych politických dohodách o legislatíve EÚ o nerastok z konfliktných zón a e, poďalšie e, uznať e, nezávislé odborné posudky a využiť toto včas, aby sa vplynili vyjednávania. Po štvrté, využiť stimuly, ale mať tiež odstrašujúce prostriedky, aby sme mali jasné E, kritéria na to, aby sme e, poskytovali alebo e, odoberali výsady GSP+, čo vyžaduje delegovaný predpis k tomuto bodu. A po piaté, aby sme plne zapojili ILO do všetkých vyjednávaní v obchodných zmluvách, ako sa nám podarilo s tým úspechom po tom, čo nastalo po katastrofe v Bangladeži. Udržateľný rozvoj musí byť vymožiteľný a viditeľný a nemôže e, to byť e, len e, cieľom. Verejnosť nebude veriť obchodnej politike, pokiaľ nebude spravodlivosť zabezpečená. To by mala byť teraz vaša priorita. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Pani Kivan Darling. A teraz Pani poslanky Jan Mari Mineri, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem. Um, pán predseda. Eh, ja sa chcem poďakovať aj pani Begin za eh, jej správu. Myslím si, že je veľmi dobré, eh, že je tu táto pozornosť voči ochrane životného prostredia a sociálnym právam, ale škoda, že ona slepo verí voľnému obchodu. Ako môžu veriť, že svet bude spravodlivejší, keď Hovorím, že sa spoliehame len na voľný obchod. E, nie to lepšie, keď e, e, svoje produkty nemusíme prevážať tisícky kilometrov, ale nakupovať a predávať ich blízkosti. blízkosti. Ja nehovorím, že niekto nechcem spochybniť e, pod niekoho počítača alebo bavlny, ale e, že to má byť e, jediný účel voľného obchodu, to si nemyslím. A tento systém nesmie byť v rozpore s európskym právom. A to síce sa píše v tejto správe, je to pekné, ale to nestačí. A ja počítam s vašou podporou, aby v Európskom súdnom dvore e, bol e, pridaný rozhodnutie o e, tomto rozpore. Teraz pani Heidi Hautala, jednu minútu, nech sa páči. Uh, Myslím si, že sme vo veľmi dôležitej dobe, čo sa týka zapojenia našich hodnot k k našim záujmom v obchodnej politike. Máme výborné uznámenie eh, komisárky Malstromovej o obchode pre všetkých a máme aj agendu 2030, tzv. Eh, eh, ciele udržateľná rozvoja. Myslím si, že je jasné, že sú tu dve veľké výzvy. Podniky si zaslúhujú, aby EÚ aktívne podporila všetky rôzne iniciatívy direktívy o udržateľnosti a zodpovednosti dodavateľských reťazcov, pretože eh, žiadna spoločnosť dnes si nemôže hm, dovoliť, eh, že ju prestinú pri tom, ako zamestnáva eh, nútenú prácu alebo detskú prácu v ich subdodávkach. A po druhé, myslím si, že EU má veľkú úlohu, aby hm, umožnila prostredie pre udržateľný rozvoj e, v štátoch, ktoré s nami obchodujú. Môžeme e, vyvodiť závery v našich obchodných e, dohodách o tom, ako bojovať proti korupcii, ako brať vlády na zodpovednosť a ako zlepšiť slobodu občianskej spoločnosti. Ďakujem. Teraz pani ministerka Lemelučia Andrikene. Jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Komisia si uvedomuje e, súvis medzi obchodom ľudskými právami a sociálnymi a ekologickými štandardami. Obchod a zahraničné investície sú dôležité nástroje pre zabezpečenie e, hospodárskeho rastu, udržateľného rozvoja a ochrany ľudských práv. Čo očakávame od komisie a rady vo veci plnenia novej obchodnej stratégie? Na e, viacstranných úrovni komisia má zohrať vedúcu úlohu pri riadení VTO a e, VTO e, má e, prenotiť svoj mechanizmus obchodnej politiky, aby zahrňala rozmery pre ochranu ľudských práv životného prostredia a tiež je pravda, že komisia aj rada musia hlbšie sledovať plnenie doložiek o ľudských právach v dohodách o obchodnom pridružení a náš parlament by tiež mal byť aktívnejšie zapojený a konzultovaný v tejto veci. Je jasné, že naša obchodná politika by mala byť spôsob, ako e, podporiť partnerské štáty pri príjmaní e, vyšších e, sociálnych štandardov a spoločnosti EÚ v zahraničí musia plniť všetky povinnosti, hlavne medzinárodné štandardy, ľudské práva a ochranu životného prostredia. Emmanuel Morel, un minút. Jednu minútu Emanuel Morel. Ďakujem, pán predsedajúci. Pre nikoho to nie je tajomstvom. Obchodná politika EÚ vyvoláva veľa obáv a skepticizmu. A nie je to na rozdiel toho, čo si myslí pravica, že by to bol problém komunikácie. Je to e, skutočnosť, ktorú zažívajú ľudia. Konštatujú, že v rámci liberálnej globalizácie všeobecný e, voľný obchod e, e, ide len na úkor niektorých. Hovorí sa, že niektorí získavajú, niektorí prehrávajú, ale získavajú vždy len jedni a to veľké nadnárodné firmy, ale tí, ktorí pre, pre, prehrávajú, to sú farmári, MSP a tak ďalej. Obe tieto správy idú dobrým smerom a načrtávajú to, čo by bol spravodlivý obchod, ale mali by sme upresniť niektoré veci. Poprvé, násobenie bilaterálnych rokovaní nie je zárukou úspechu a pokroku. Po druhé, a to je tiež pravda, mali by sme mať odvahu a mali by sme sa ochraňovať. Áno, treba ochraňovať európsky priemysel, citlivé poľnohospodárstvo, zakladať našu politiku na hodnotách. Kolegovia to povedali, ale musíme ešte urobiť veľa pokroku. Rečník bol prerušený. Pani Gras van der Heinz. Prezident. Ďakujem, pán predseda. Obchod pre všetkých, to znamená eh, pre mňa ako sociálnu demokraciu, že eh, zisk a blabit na všetky rovniach spoločnosti bude spravodlivo rozdelený a že životná úroveň všetkých sa zlepší a že len nie málo ľudí z toho bude profitovať. Zodpovedná obchodná politika a investičná politika eh, zahrňa aj zamestnancov, aj spotrebiteľov, teda všetkých občanov a otvára aj e, malým a stredným podnikom viac šancí vo svetovom obchode. Zodpovedná politika e, podporuje a chráni hodnoty EÚ, napríklad demokraciu, právny štát a dodržiavanie ľudských práv. E, preto je nepripustné, aby zásady zodpovednosti a udržateľnosti v všetkých obchodných dohodách musia byť zakotvené a ochrana zamestnancov a e, sociálne a ekologické štandardy s sankčnými mechanizmy musia byť do toho zapracované a aby to bolo dodržané, potrebujeme potrebu kontroly prostredníctvom e, e, občianskej spoločnosti a zástupcov odborov. Ja očakávam od komisie a radov, aby tieto požiadavky brali vážne a ich aj naplnili. Pán silo Prejra, jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Obchodná stratégia Európskej komisie hovorí, že je pre všetkých a že je založená na hodnotách a má podporu Európskeho parlamentu. Ale ja si myslím, že harmonizovať obchodnú politiku s udržateľným rozvojom vyžaduje určité konkrétne opatrenia. EÚ musí využiť svoju obchodnú váhu v prospech udržateľného rozvoja, ale aby tomu skutočne bolo tak. A s krajinami AKT je veľmi dôležité, aby sme postupovali týmto smerom a rovnako je dôležité, aby Európska komisia dohliadala na plnenie obchodných dohôd, ktoré sa podpísali a existujú treba zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti a hodnotenie Európskeho parlamentu. Len takýmto spôsobom obchodný program a politika EÚ bude slúžiť udržateľnému rozvoju nezávisle od slov. Teraz pristúpime ku Catch the Eye. Kelly. Pán Kelly. Tom sé im a den inte Ďakujem, pán predseda. Ja som členom eh, výboru INTE a toto je extrémne dôležité. Pred rokom eh, nebol veľký dopyt v tomto výbore, ale teraz je kvôli dôležitosti, eh, ktorá sa spája s obchodnou stratégiou. Je to jednoduché, keď štát môže robiť viac obchodu s iným štátom, bude mať viac vývozu, viac pracovných miest a viac e, peňazí. A v dôsledku toho som za dohodu o voľnom obchode, ktorú máme s Vietnamom napríklad, a ktorú sme mali pred Vianocami. Pomohlo to Vietnamu a pomohlo to nám. Tiež máme dohodu s Koreou, no je dôležité, aby sme pokročili a komisia nemôže pokročiť e, s tou stratégiou, ktorú máme. Hlavne napríklad vo veci e, sociálnych e, práv a ľudských práv. A dúfam, že postupia ďalej v ich vyjednávaniach o voľnom obchode. Um, thank you, chairman. Ďakujem za slovo. Pani komisárka, som presvedčená o tom, že už máte dokument, ktorý vám tu pomôže je to 20-stranový dokument, nazýva sa Alternatívny mandát obchodu a hovorí sa v ňom o tom, že obchod by mal byť o výmene. Ekologicky aj medzi ekologicky a kulturálne, kultúrne rozdielnými regiónmi, aby si navzájom vymenili produkty, aj zručnosti a tak ďalej. Tento dokument e, pochádza z roku 2014 a vznikol v tomto parlamente ešte než som bola zvolená a vznikol na základe konzultácií viac e, e, konzultácií s viac než 50 rôznymi e, združeniami. A myslím, že je potrebné vrátiť sa k tomuto dokumentu. Mnohí z nás sme to v rámci, elektri- teda v rámci volebnej kampane zdôrazňovali a podporovali sme tento materiál a využívali sme určité myšlienky z tohto materiálu. A chcem vás vyzvať, aby ste sa vrátili k tomuto dokumentu a pokúšali sa pridržať spomínaných zásad. Ďakujem. Slovo má poslanec Tomašič. Minúta. Ďakujem za slovo. Európska únia je hrdá na to, že obhajuje a rešpektuje ľudské práva a e, vlastne požaduje, aby aj obchodní, aj ostatní partnery uznávali tieto hodnoty. Ale v vlastne pri obchodnej politike pôsobíme na svoj úkor, keď e, niektoré štáty, ako obchodné partnery Rusko alebo Čína napríklad nedodržiavajú rovnaké e, zásady ako my. A keď sa podpisujú dohody o voľné obchody, o voľnom obchode s takýmito krajinami, nie je to fér, pretože mali by sme byť kritickí voči takýmto štátom. Vlast, Vieme, že náš export e, týmto trpí a ekonomická e, expanzia trpí práve v dôsledku tohoto kde e, sa dostávame vlastne do konfliktu alebo do opačnej situácie, ako je to v krajinách, kde sa tieto zásady nerešpektujú. Ďakujem. Táto rozprava odráža hlboké protirečenia neoliberálneho systému, ktorý je založený na obchodnej logike. Ako to dokazuje skutočnosť, prostredníctvom vágnych a nezáväzných noriem sa snažíme vylepšiť osud ľudí, ktorí sú na tom horšie ako my. Tie záchranné klauzuly a sociálne dohody EU-Izrael spochybnila sa varitá tá klauzula napriek tomu, ako sa v celej tejto oblasti pošľapávajú ľudské práva. Veľké firmy majú z celej tejto situácie najväčší zisk. My obhajujeme nový model spolupráce, ktorý by mal byť výhodný pre všetkých zúčastnených a ktorý rešpektuje zvrchovanosť národných štátov. Ďakujem, pán Šogor. Obchod je v jadre Európskej únie. EU e je vlastne na svete najväčší obchodný blok a je to aj najväčší subjekt, ktorý obchaduje, obhajuje e, ľudské práva, ale nemali by sme sa týmto seba uspokojovať. Vieme, že Ázia je z hľadiska obchodu najdynamickejším regiónom. 9 e, rastu Eh, respektíve eh, veľké percento eh, rozvoja sa koná mimo EÚ a pokiaľ ide o obhajovanie univerzálnych hodnôt, nemáme čas na to, aby sme ním plitvali. Musíme sa snažiť o ratifikovanie tých dohod, ktoré už sú uzavreté a musíme sa snažiť o informovanejšiu debatu o tých, materiáloch, ktoré sú ešte v priebehu rokovaní. Ďakujem. Slovo má pán Marias. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci. Až doteraz stratégia EÚ e, v investičných a obchodných politikách je údajne založená na, na transparentnosti a na hodnotách v záujme európskych občanov. Presnejšie s, FE, s, s Európskym investičným fondom pána Junckera, kde sa uvažuje pritiahnuť e, viacej ako 250 miliard investícií, ale pre Grécko, ktorá e, sa zaznamenala bankrot, tak sa prislúbilo 42 projektov, len zrealizovali sa len dva Takisto sa nám hovorí, že vďaka medzinárodným dohodám, ako je TTIP, e, že máme zabezpečiť pokrok, ale tieto prinesú rozpad európskeho poľnohospodárstva, ukončenie činnosti a to všetko sa bude robiť na úkor MSP. Je potrebné pomôcť Grécku a treba ukončiť s takými politikami a dohodami, ako je TTIP. Ďalší rečník, ďakujem za udelenie slova. A Pani predsednička, ako červená nič sa tiahne touto diskusiou aj to, či je spravedlivejší, či je spravedlivejší obchod možný. A súhlasím s tým, že áno, ale treba si uvedomiť aj to, že parlament má plniť svoju úlohu pri schváľovaní obchodných doložiek. Pre nás by malo byť taktiež určitým mementom, že ak určitý trh opustí európsky podnik aj z dôvodov, že sa nedodržujú ľudské práva alebo nejaké normy, tak väčšinou ten priestor zaberie iný podnikateľ, ktorý už nemá absolútne žiadne ohľady. Na to by sme nemali zabudoť. Chcem teda upozorniť na to, že ľudské práva sa dajú vnímať vo viacerých uhloch pohľadu. Jednak že sú univerzálne a neporušiteľné a potom sú tu ďalšie generácie ľudských práv. Nechcem e, spochyňovať ich rozsah ani výpočet, ale niektoré geografické oblasti môžu práve vnímať tento aspekt ľudských práv, sociálnych práv problematicky. Ja si myslím, že spravodlivejší obchod je skutočne možný. Ďakujem. Pani komisárka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za túto veľmi zaujímavú rozpravu. Myslím, že bola ozaj veľmi kvalitná a odoznelo mnoho veľmi cenných podnetov. Keď komisia predniesla svoju stratégiu, prišla s troma predovšetkým významnými bodmi. Poprvé teda je o to, že dohody majú mať patričný efekt, majú priniesť spotrebiteľom, občanom aj podnikateľom prospech. Obchod môže byť obrovským zdrojom pre boj proti chudobe, aby sa zabezpečilo, že ľudia budú mať lepšie výhliadky v živote a toto samozrejme je niečo, na čo sa zameriavame taktiež v rámci našich obchodných dohôd. A potom sú tu moderné otázky, napríklad e-commerce, služby a je to dôležité aj obhajovať výrobu produktov a spracovateľský priemysel taktiež. Chceme lepšie eh, pôsobiť aj smerom na malé a stredné podniky. A týka sa to aj príslušnej webovej stránky, ktorá by mala byť sprístupnená eh, malým a stredným podnikom. Tam by mali informácie o všetkých dohodách, ktoré sa uzatvárajú v tom zmysle, že sa týkajú aj malých a stredných podnikov. Všetky otázky, ktoré sa týkajú práv, ľudských práv, áno, buďme realisti v tomto, ale určite môžeme urobiť viac, z hľadiska komplexného prístupu. Môžeme uplatňovať rôzne politiky v oblasti obchodu, zahraničnej politiky, investícií. No, musíme konať rozumne, múdro a potom môžeme tieto hodnoty presadzovať. Máme aj kapitoly o ľudských právach, pracovných právach, udržateľnom rozvode, rozvoji. Tieto sú všetky presaditeľné v praxi. A chceme ale ísť o krok ďalej pokiaľ ide o nové e, rokovania, ktoré sa začali s Mexikom, to sa týka napríklad aj mandátu pre boj proti korupcii. A parlament, komisia a rada by e, aspoň na politickej úrovni sa mali e, dohodnúť na otázkach, ktoré sa týkajú boja proti mučeniu a tak ďalej. Tretím cieľom bolo zvýšiť transparentnosť. Občania chcú byť zaangažovaní, Chcú vedieť, o čom ten obchod je. A toto je vec, ktorá sa stáva čas aktuálnejšou, aktuálnejšou a musíme samozrejme zmeniť aj prístup k tomu, ako vykonávame politiku. Musíme stransparentniť našu obchodnú politiku, napríklad TTIP. Tam sa to snažíme maximálne uplatniť a samozrejme sa to týka aj všetkých ostatných obchodných dohôd. A preto je tu potrebné, aby hlavne komisia, ale aj členské štáty, ale aj vy, e, aby ste mali užší kontakt e, s občanmi, aby boli tí viac zaangažovaní. Samozrejme, viac môžeme urobiť aj v oblasti rodovej rovnosti. No, týka sa to našej obchodnej stratégie a máme aj dopadovú štúdiu, ktorá o tom hovorí. A v rámci GSP Plus máme tiež aj dohovor o nediskriminácii, ale určite dokážeme urobiť viac a veľmi radi sa na vaše podnety aj bližšie pozrieme. Práca detí, to je ďalšia oblasť, na ktorú sme sa zameriavali. Pred niekoľkými rokmi sme vydali aj dokument, ktorý sa týka obchodu a tých najhorších foriem e, zneužívania detí na prácu. A týka sa to aj niektorých odvetí, ktoré nemajú priamy dosah na e, vykonávanie obchodu. Ale práve myslím, že monitorovací systém GSP plus treba uplatniť. Takže obchodná pomoc je predmetom debaty, samozrejme, aj z hľadiska komisie, aj Európskeho parlamentu sa robí viac, aj členské štáty musia zabezpečiť, aby sa takéto dohody, ktoré uzatvárame, aby boli na prospech našich občanov, ale aby doplňali aj sociálnu politiku a príslušné opatrenia a na komisii budeme zaujímať aj tým, ako sa inteligentnejším spôsobom dá využívať globalizačný fond. A samozrejme, e, sme za to, aby krajiny aj samotné uzatvárali zmluvy aj s rozvojovým svetom, aj s inými štátmi a aby kladli dôraz na efektívnosť, transparentnosť a na ochranu našich obchodných záujmov. Ešte raz vám ďakujem všetkým za túto rozpravu, ďakujem poslankyňami poslancom za ich cenné vstupy a budeme sa snažiť, aby náš obchod bol zodpovedný, udržateľný a efektívny. Ďakujem. Pani Forenca, dve minúty, nech sa páči. Prezident. Ďakujem, pán predsedajúci. Ehm, záverom by som poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu. Mnohé odporúčania, ktoré tento parlament v roku 2010 ehm, urobil, tak bohužiaľ komisia ich nezohľadnila, ale my sme urobili veľmi presné odporúčania že rešpektovanie ľudských práv sa musí rešpektovať vždy pri obchodných dohodách. Chceme reformu VTO, ktorá tiež pôjde smerom rešpektovania ľudských práv. E, žiadame vždy začlenenie klauzuly o ľudských právach a o udržateľnom rozvoji, aby boli záväzné, aby bola možnosť e, E, výnimky či odstúpenia od zmluvy v prípade, že dojde k porušeniu zmluvy. Žiadame, aby sa ratifikovali v členských štátoch významné 8 plus 4 dohovory v tejto oblasti. Žiadame jasné kritéria pre zadefinovanie environmentálneho majetku, jasný režim pre duševné vlastníctvo, jasný, koherentný normatívny rámec pre nadnárodné spoločnosti. Sú to všetko veľmi konkrétne odporúčania. A mrzí ma, že musím komisárke protirečiť. Nemyslím si, že by s TTIPom sme išli správnym smerom. Väčšia transparentnosť, viacej demokracie to znamená umožniť prístup k informáciám všetkým a zabezpečiť, že skutočne ľudské práva nedubu, nebudú na druhom mieste. Eh, Begin, Pani Begin, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja by som poďakovala všetkým kolegom, ktorí prispeli k príprave tejto správy. Nebola to ľahká práca, Išlo o kompromis medzi veľmi rozdielnymi názormi na obchodnú výmenu. E, sú tu názory o voľnom obchode, o hospodárskej súťaži, konkurencii a tak ďalej. Ja si myslím, že sa nám podarilo aspoň vyslať jasné posolstvo a preto ďakujem všetkým za podporu aj vo výbore INTA. Dúfam, že táto podpora sa prejaví zajtra v hlasovaní Hlavným posolstvom je, že obchod sa má chápať ako nosič rozvoja a blahobytu e, rovnakým spôsobom nielen pre európskych občanov, ale aj pre občanov e, v iných krajinách. Nejde tu o nejaký kopernikovský e, vývoj, ktorý by sme zaznamenali v touto správou, ale rozhodne je to krok vpred skonštatovať to, čo nefunguje takto, síce nie je veľmi eh, jednoduché alebo šikovné, môžeme to robiť všetci, ale dôležité a lepšie je navrhnúť niečo, čo môžeme robiť inak. Vychádzame z hospodárstva, eh, ktoré je zakorenené v určitých modeloch fungovania. Našou úlohou je ich vylepšiť a myslím, že správa išla týmto smerom či už správa Forenca alebo aj moja, sme založili základné, e, dobre tie základné bázy, ktorým smerom sa má orientovať obchodná výmena, nielen aby došlo k percentuálnemu nárastu, bez toho, že by sme vedeli, kto vlastne potom má zisk z tejto obchodnej výmeny. Ďakujem a teším sa na zajtrajšie hlasovanie.